kolega Austrevičius. Vážený pán predseda, vážený pán predseda, My Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Austrevicius Počúva ma vôbec niekto? Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pred dvoma rokmi, 2. apríla 2014, táto snemovňa, Európsky parlament, prijali obrovskou väčšinou odporúčanie Rade na obmedzenie víz rusky, pre ruských popredných predstaviteľov, ktorí boli zapojení do prípadu Sergeja Magnického. Toto odporúčanie Európskeho parlamentu žiadalo od Rady, okrem iného, aby nevydalo víza do EÚ 23 ruským predstaviteľom za to, že Sergej Magnický bol týraný, a takisto jeho matka a jeho vdova a jeho prípad skončil veľmi zle. Chcem upriemiť vašu pozornosť na to, že včera jeden kolega, poslanec Európskeho parlamentu z rešpektovanej politickej skupiny, organizoval podujatie v Európskom parlamente a boli tam dvaja. Dvaja zo zoznamu, tzv. magnický zoznam, Pavel Karpov a Andrej Pavlov, ktorým dovolili dokonca vystúpiť. Je mi ľúto, že sa takéto niečo stalo a to medzi múrmi Európskeho parlamentu. Pán predseda, chcem upriamiť vašu pozornosť na tento problém. E, aký, ak, akú morálnu hodnotu majú teda naše rozhodnutia? Ďakujem. Ďakujem, kolega Austrevičius. Pozriem sa na to. Milí kolegovia, kolegyne, máme dnes veľmi dlhé hlasovanie pred sebou. Rád by som povedal, že e, vzhľadom na dĺžku hlasovania už nebude možnosť ústne sa ústne vysvetľovať hlasovanie, takže môžete to zasiať písomne. Teraz začíname hlasovať. Najprv tu správa ASIS, dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Kto by sa chcel vyjadriť s faktickou pripomienkou? Nie? Takže schválené. Tak Kavada. Pán Kavada. To nie je výzva E, k rokovaciemu poriadku. Je tu technická nehoda. My sme mali e, problém s hlasitosťou tlmočenia. Môže e, sa na to technik pozrieť? Ďakujem. Áno, takže kto ešte počuje zle francúzske tlmočenie? Teraz to vyzerá, že už sa to zlepšilo. Dobre, takže prechádzame k druhej správe ASIS. Eurostredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Jakonsári, dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami. Spravodajkyňa dostáva na dve minúty slovo. Frau Jakonsári. Vážený pán predseda, nepočula som poriadne kvôli hluku. Chcem hovoriť o colnej oblasti, o dohode medzi Chorvátskom a Európskou úniou. Colníci odvádzajú cennú prácu aby zabránili prečinom, trestným činom a dúfam, že Chorvátsko pristúpi k tejto dohode čo najrychlejšie. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem pani Jakonsári. A teraz ideme hlasovať. Menujte hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Lebreto. ochrana je tu uh, ohľadom imunity pána Piechu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz ochrana najlepších zájmov dieťaťa v EÚ na základe petícií adresovaných Európskeho parlamentu za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz je tu návrh na vypočutie, kto je za, kto je proti, kto zdržal, schválené. Správa Cíle, železničná agentúra EÚ. Je tu návrh na zamietnutie rady, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Takže tým e, pádom tento dokument bol schválený podľa platných pravidel. Teraz správa Bilbao Barandika. Máme tu návrh na odmietnutie textu rady, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Takže právny akt podľa dohody medzi parlamentom a radou je schválený. Teraz správa Kramer. Taktiež návrh na zamietnutie stanoviska rady za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Takže aj tuto stanovujem, že právny akt Takže niekto chce, aby sme to overili. Môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže právny akt podľa dohody medzi parlamentom a radou je schválený. E, správa Newhausen. Takže pani spravodajka dostáva dve minúty. Mikrofón, bitte. Rečnička nemá, nepo, si mikrofón. Ja. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Myslím si, že všetci môžeme byť hrdí na Európu, pretože po tomto hlasovaní budeme celý, prví v celom svete, ktorí prijali právnu normu na zabranenie manipulácií s dôležitými eh, porovnávacími parametrami, ako je napríklad eh, Euribor. Chcem poďakovať kolegyňam, kolegyňom Kay Swinburne napríklad a ďalším a všetkému personálu, ktorý bol zapojený do prípravy tejto legislatívy. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Ďakujeme, kolegyňa van Nieuwenhuizen. Takže návrh 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz návrh komisie, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené legislatívne uznesenie. Menovité hlasovanie môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Dlabajová. Najprv je tu uznesenie rozhodnutie ako také, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz návrh uznesenia 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 49 za. Alebo 21 overujeme, môžete elektronicky. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 49 za, proti, zdržali sa, asi zamietnuté, ale overíme elektronicky, pretože veľa sa zdržalo. Môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 66 pôvodného textu, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, Takže toto overím, môžete elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 68 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 23 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 24. Alebo 23 ešte overíme. Môžete hlasovať. Overujeme. Pozmeňte návrh 23. Môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 24 za. Proti. Držali sa. Zamieta sa. 25 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 26 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 5. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 50 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 27, 50 overujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 27 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 51 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 52 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 6 za. Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 8. Menovité hlasovanie. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 9. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené 10. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 28 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 7 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 58 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 29 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 243 pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. 53 menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 54 menovité hlasovanie môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 280 v dvoch častiach. Návrh 3. Prvá časť, menovité hlasovanie. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené druhá časť, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Schválené. 55, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 30 až 35, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 36 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 37 alebo 36 overíme elektronicky, môžete hlasovať. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. 39, je to rovnaká väčšina ako predtým. 39 za, proti, Zdržali sa? To nechám overiť. Môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 40 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 41 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 42 za Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 344 pôvodný test v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa? Schválená. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa? Schválená. 56 za. Zdržali sa? Zamieta sa. 43 za. Proti? Zdržali sa. Schválené. 44 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 45 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 46 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 11. Menujte hlasovanie. Alebo overíme 46. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 11. Menovité hlasovanie môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 47. Menovité hlasovanie môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 57. Menovite hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tým odpadá pôvodný text. Takže 12 za. Proti? Zdržali sa, zamieta sa. 48 v troch častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa. Prijatá. Druhú časť overíme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Odsek 400, pôvodný text za. Proti. To nebolo jasné. Vyzerá to tak, že to bolo zamietnuté, ale overíme elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 405. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Odsek 405. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 410. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. 434. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Návrh 13 a 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Prepačte, samozrejme zamietnutý. 15 za? Nie, samozrejme preto, že som to zle dobre videl, ale iba som to nesprávne povedal. 15 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 16 za? Proti? zdržali sa, zamieta sa 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 18 v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa druhá časť. Menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 19 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. A teraz uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz je tu ďalšia správa Dlabajová. Osobitné správy dvora auditorov. Takže menovité e, hlasovanie, e, odsek 9. Hlasovali všetci. Zotváram hlasovanie. Alebo prepačte, prepačte. Otváram znovu hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej. Správa Schmidt. Absolutorium 2014. 8, 8 až 11 ERF, takže menovité hlasovanie, uznesenie ako celok, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej návrh 2. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 8 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 79 pôvodný text za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 3. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 1, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Alebo chceme ešte návrh 3 elektronicky overiť, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa vrch 1, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Navrh 9, za. Proti. stržali sa, zamieta sa. 4, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 5, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text, odsek 100, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Návrh 6, menovité hlasovanie, môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 7. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pôvodný text odpadá, takže uznesenie ako celok, po zmenách menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz správa PIP, absolutórium 2014, alebo faktická poznámka, pani, pán kolega. You, Ďakujem za slovo, pán predseda. Môj vstup sa týka hlasovania o odseku 83 9, 49, pardon, 49. To sa týka zákazu vedľajších pracovných úväzkov pre poslancov Európskeho parlamentu. Bolo to súčasť pôvodného textu a žiadosť o oddelené hlasovanie splnilo lehotu na tieto požiadavky. Ja si myslím, že to je neakceptovateľné, aby sa neprijalo mimo deadlineu, mimo lehoty, takéto veľmi dôležité opatrenie, aj keď to schválil pán predseda Šulc, on to jednoducho schválil. Takže ešte raz by som poprosil zvážiť odsek 49, ktorý sa týka zákazu vedľajších pracovných úväzkov pre poslancov Európskeho parlamentu. Ja by som poprosil teda na miesto oddeleného hlasovania menovité hlasovanie k tejto veci. Mir wird gesagt, dass der Präsident das entschieden hat. Áno, povedali ste, že pán predseda o tom rozhodol, že sa o tom bude hlasovať. Ja nebudem rozhodovať ináč. Takže pokiaľ chce im byť niekto proti menovitému hlasovaniu, dobre, tak to tak môžeme urobiť. Ale začneme s rozhodnutím ako taký za. Proti. Zdržali sa, schválené. Teraz odsek 13, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 14 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Druhá časť za. Proti? Pardon, odpadá. Odsek 18 e, za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 23. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 26 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Vidím to zle, takže overíme druhú časť. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 30 a pôvodný text za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Návrh 37 bol stiahnutý, návrh 58, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Tým pádom odpadajú 57 pôvodný text, teraz odsek 34 menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 59. Menovité hlasovanie môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tým pádom 40 odpadá. 36 z pôvodného textu menovité hlasovanie. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 37, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 60, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 44 je 45 tým odpadajú 15 za. Proti? Prosím, socialisti, zle zdvíhate ruky to zle, potom je to ťažké. To je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 31, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 32, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 7, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 1. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 33 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 16 až 34 sú identické. V dvoch častiach. Prvá časť je menovité hlasovanie. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené druhá časť, menovité hlasovanie. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Uzatváram, eh, uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 35 menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tým pádom 17 odpadá. 49 pôvodný text, menovité hlasovanie, ako bolo dohodnuté. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 53 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená druhá časť za. Proti Zdržali sa, schválená. Takže 46, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, zamieta sa 47 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 47 overíme. Môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. dva, Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. tri, Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 8. Môžete hlasovať. Prepačte, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 20, 21 a 48 sú identické. Menovité hlasovanie môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 36 s ústnym pozmenujúcim návrhom pána Pípera. Pán kolega Píper. Takže ide tu o návrh v súvislosti s cenou Lux. Tam sme chceli vypustiť. Je tam už štúdia, ktorá ešte nie je k dispozícii. Hovorí sa tam, hlboko lutuje, že tá štúdia ešte nie je k dispozícii a to hlboko chceme dať preč, to deeply. To je jedna vec. A druhá vec, výsledky tejto štúdie máme k dispozícii aj výboru KULT a nie len e, výboru pre e, rozpočtovú kontrolu. Takže na tomto sme sa dohodli. Gibt es Einwände? Chce niekto proti tomu niečo namietať? Nie. Takže môžeme o tom hlasovať takto. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 2249 identické menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 72 pôvodného textu za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 73. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 50 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 75. Menovité hlasovanie. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 25 menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 51 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Overíme. 51. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 83, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Odsek 84, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, 85 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Po návrh 29, to je za, proti, zdržali sa, schválené, návrh 9, to je za, to je proti, zdržal, zamieta sa, návrh 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, návrh 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, odsek 99, pôvodný text, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 52 dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, Zdržali sa? Zamieta sa. 27. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 4. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa schválené 61 menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 28 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 126 pôvodný test v dvoch častiach, prvá časť za, socialisti. Proti? Ešte raz za. Proti? Zdržali sa. Necháme to radšej overiť. Ale prosím, milí kolegovia, trvá to dlhšie, pokiaľ niektoré politické skupiny zlahlasujú. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa schválená. 10 za proti, zdržali sa, zameta sa 54 za, proti, zdržali sa schválené 55 za, proti, zdržali sa schválené 56 za, proti, zdržali sa schválené 19 za, proti, to nechám overiť, 19, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 135 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 12. Menovité hlasovanie. Môžete. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže uznesenie po zmenách, menovité hlasovanie môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Čarnecký. Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európska rada a rada. Takže rozhodnutie o posunutí absolutória, menujte hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej, uznesenie ako celok, môžete hlasovať menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Vistisen. Najprv uznesenie ako také, ako za, proti, zdržali sa. Schválené 1 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa, návrh dva, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz uznesenie ako celok, menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz opäť správa Čarnecký. Všeobecný rozpeč EU dvor auditorov. Rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Vistisen Všeobecný rozpočet EÚ, Európsky hospodársky sociálny výbor, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené, návrh 1, za, proti, zdržali sa. Overíme to. Môžete hlasovať. Ehm, vidím tu niektoré časti sály, ktoré sa vôbec nehybu, keď sa hlasuje. Takže uzatváram hlasovanie. 2 za, proti, zdržali sa schválené 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 4 za, proti, zdržali sa. Nechám to overiť. Veľa sa vás zdržalo, takže môžete hlasovať. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Takže uznesenie ako celok, menovite, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa Makovej, výbor regiónov, rozhodnutie ako celok za, proti, zdržali sa schválené. Teraz k návrhu 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme. Môžete hlasovať elektronicky, hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Zamieta sa návrh 2, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, návrh 3 za, proti, To overíme. Môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 5 za. Proti. Zdržali sa. Tiež to nechám overiť. Môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Tým potom sedmička odpadá. Uznesenie ako celok. Menovite môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Čarnecký. Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, navrhnutie, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. Teraz návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, odsek 11 v troch častiach za, proti, zdržali sa, schválené, 2 za, proti, zdržali sa, schválené, tretia časť za, proti, zdržali sa schválené, Navrho 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, Oce 27, pôvodný test v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené, 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 1 za, Proti? Zdržali sa? Schválená. 5 za. Alebo niekto si želá overiť návrh 1. Môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. zameta sa. na 6 za. Proti. Zdržali sa. zameta sa. Uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené správa Čarnecký, Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európsky ombudsman, rozhodnutie ako celok, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, návrh 2 za, proti, zdržali sa. Myslím, že schválené, ale overíme to. Môžete dvojku elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Tiež to overíme, pretože by to mohla byť podobná väčšina, takže môžete začať elektronicky. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Je to jasne zamietnuté. 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 5. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa odsek 22, pôvodný text, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválne. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa Makovej. Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené, uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prichádza pár správ pána kolegu Vona. Prvá, výkonnosť finančného hospodárenia kontrola agentúr Európskej únie. Odsek 18, návrh 2 za, proti. Zdržali sa schválené, návrh 1 za. Overíme, na, na, alebo návrh 2 za. Prepačte, ale môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 1. Za? Proti? Zdržali sa schválené uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ACER, takže rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené uznesenie, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz opäť správa von, prekladateľské stredisko alebo Úrad pre elektronické komunikácie Berexa za, proti, zdržali sa. Schválené, teraz uznesenie, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené, opäť sa von, prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie. Rozhodnutie za, proti, zdržali sa. Schválené, uznesenie, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť von. Európske stredisko pre rozvoj odrobné odborného vzdelávania. Rozhodnutie za, proti, zdržali sa. Schválené uznesenie, menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť von. Európska policajná akadémia. Rozhodnutie za, proti, zdržali sa. Schválené uznesenie, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť von. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva. Rozhodnutie za, proti, zdržali sa. Schválené. Uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie schválené opäť von. Európsky podporný úrad pre azyl EASO, rozhodnutie za, proti, zdržali sa. Schválené uznesenie, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť von. Európsky orgán pre bankovníctvo EBA. Rozhodnutie za. Proti. Zdržali sa. Schválené uznesenie. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť správa von. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Rozhodnutie za. Proti. Zdržali sa. Schválené uznesenie, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť von. Európska chemická agentúra. Rozhodnutie za. Proti. Zdržali sa schválené uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť von. Európska environmentálna agentúra. Rozhodnutie za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Uznesenie. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie schválené opäť von. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. A teraz odsek 23, povno textu za, proti, zdržali sa. Schválené uznesenie, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa von. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Rozhodnutie za proti zdržali sa schválené. Návrh alebo overíme, e, rozho- budeme hlasovať o rozhodnutí ako celku, môžete hlasovať elektronicky. To som urobil trochu rýchlo. Takže hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. zamýta sa. Odsek 8. Pôvodný text. troch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť za, alebo, proste schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, tretia časť za, proti, asi sa zamieta, ale môžete elektronicky ešte. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Zameta sa. Od, návrh 9 za. Proti. Zdržali sa. Schvaluje sa návrh 5. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa návrh 6, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 11, pôvodný text za, proti, zdržali sa, príjma sa, návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, odsek 13, pôvodný text za, proti, zdržali sa, príjma sa, návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, návrh 1 za, proti, Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť správa von. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Rozhodnutie ako celok za, proti. Zdržali sa schválené. Teraz uznesenie ako celok menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť správa von, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodovkové poistenie zamestnancov. Rozhodnutie za, proti. Zdržali sa schválené. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť správa von, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchod, ale pardon, Technologický inštitút za, proti, zdržali sa schválené. Teraz uznesenie menovite. Európsky inovačný technologický inštitút. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť správa Európska agentúra pre lieky. Rozhodnutie za proti zdržali sa schválené. Uznesenie ako celok. Prepačte, preskočil som odsek 20. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ešte správa von Európske monitorovacie centrum pre e, drogy a drogovú závislosť, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené, uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, môžete hlasovať, hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť právo. Európska námorná bezpečnostná agentúra, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené, uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, môžete hlasovať, hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie schválené. Opäť správa von. Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť. Rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. O uznesenie, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa von. Európska železničná agentúra rozhodnutie ako celok za proti. Zdržali sa. Menovité hlasovanie teraz uznesenie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. To schválené. Teraz e, Európsky orgán pre cenné papiere trhy za, proti, zdržali sa e, schválené. Uznesenie, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, rozhodnutie za, proti, zdržali sa. Schválené uznesenie, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie schválené. Teraz Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. Uznesenie, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené a uznesenie menovité hlasovanie. Môžete hlasovať menovite, hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz zasobovacia agentúra Euratomu, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. Uznesenie, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. A teraz uznesenie, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Európska jednotka pre justičnú spoluprácu, rozhodnutie ako celok za, proti, zdržali sa. Schválené uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie schválené. Teraz Európsky policajný úrad za, proti, zdržali sa schválené. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz Agentúra Európskej únie pre základné práva. Rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. Uznesenie, má to návrh 2 za, proti, zdržali sa Schválené. Návrh 1 tým pádom odpadá, takže uznesenie ako celok, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Predposledná správa von Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hranicách členských štátov Európskej únie. Rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A na záver správa von agentúra pre európsky GNSS rozhodnutie za proti zdržali sa schválené a uznesenie ako celok menovite môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Takže Tam sme mali nejaké rozpočtové rozhodnutia. A teraz je to správa pána Marinesku. na to spoločný podnik Artemis, rozhodnutie o posunutí absolutóriam za proti, zdržali sa schválené, menovité hlasovanie o uznesení, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz spoločný podnik Čisté nebo, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené uznesenie. Môžete hlasovať menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Spoločný podnik ECSEL, rozhodnutie menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz uznesenie ako celok, taktiež menovite môžete hlasovať. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz spoločný podnik ENIAC. Takže rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené, uznesenie ako celok, menovite môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Spoločný podnik pre palivové články a vodík, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené, uznesenie menovite môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovatívne lieky 2, to je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz uznesenie menovite. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, rozhodnutie posunutie absolutória, menovite. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz odsek 3, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválená, druhá časť za, proti Zdržali sa? Schválená. Návrh 1, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 5, pôvodný text v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Tretia časť za, proti, zdržali sa schválená. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz spoločný podnik Sesár, rozhodnutie za, proti, zdržali sa schválené. Uznesenie, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz je to správa Pirinsky, výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014. Návrh 7, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 9, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Odsek 31 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Odsek 4, 3 častiach. Prvá časť za, pardon, odsek 40. Proti, proti zdržali sa, myslím, že je to schválené. Dobre, overíme to. Takže prvá časť, odsek 40, overíme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Aj tuto overíme, takže môžeme elektronicky overiť pasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa schválená. 54 dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. ocek 59. Pôvodný text za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Po 41. Návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 5 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti Zdržali sa. Niekto si tu želá to preveriť. Prvá časť e, návrhu 5 elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že je to rovnaká väčšina, že to je schválené overíme. nech si už žela overenie, takže môžete hlasovať. Návrh P, druhá časť, elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Takže úvodné stanovenie E, pôvodný, čas, pôvodný text dvočastia, prvá časť za, proti, zdržali sa, Zameta sa. Druhá časť je tým vybavená. A teraz e, uznesenie ako celok, menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prichádzame na vrhu uznesenia. Útoky na, útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Máme tu spoločná návrh zesenia 7 politických skupín. Návrh 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 5 v štyroch častiach a vždy menovite. Takže prvá časť menovite môžete hlasovať. Hlasovali všetci, už otváram hlasovanie. Schválené druhá časť sa. Pardon, elektronicky. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Schválená. Dru- tretia časť za. Môžete elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválená štvrtá časť. Môžete elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 10 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Odsek 11, pôvodný text menovite. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Schválené. 6 za, Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 21, pôvodný text, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Úvodné ustanovenie G v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená druhá časť za Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 3. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Uznesenie ako celok za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Správa Ferrara. Prístup verejnosti dokumentov v roku 2014 až 15. Návrh 7 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Odsek 8 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, alebo prvú časť overíme, môžeme, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Odsek 9 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Odsek 10 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Druhá časť za. Proti zdržali sa, schválená. Odsek 14 vo častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 15 vo častiach za, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Odsek 24 za, alebo prepačte, odsek 15, druhá časť, overíme, môžete elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 24 za, proti. Zdržali sa. Schválená. Odsek 25, prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené, druhá časť za, proti zdržali sa schválené. Odsek 27, menovité hlasovanie, návrh 1. 27, návrh 1, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Zamieta sa. Odsek 29, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Overíme druhú časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Už to bolo trochu neprehľadné, Odsek 31 za, proti, zdržali sa. Teraz EKR nespolupracuje. Ešte raz prosím, odsek 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 33, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť je menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 34 e, dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 42 častiach prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. 42 dvoch častiach prvá časť za, proti, Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Overíme. Odsek 42, druhú časť elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Takže to schválame. Uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Kudeva. Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v Európskej únii. Odsek 1. Menovite hlasovanie hlasujte, prosím. Končím hlasovanie, ak každý odhlasoval. Prešlo to. Odsek 2, pôvodný text v štyroch častiach. Každá menovite. Hlasujte, prosím. K časti 1. Končím hlasovanie. Prešlo to. Časť 2. Hlasujte, prosím. Pomaly končíme hlasovanie. Časť 2 je zamietnutá. Časť 3. Hlasujte, prosím. Pomaly končíme hlasovanie. Časť 3 prešla. Časť 4. Hlasujte, prosím. Ak už každý odhlasoval. Končíme hlasovanie. Schválená. Odsek 9. Za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválená. Odsek 11 v dvoch častiach, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania. Časť 2 za, proti, zdržiavajú sa hlasovania, zamietnutá. Odsek 12, hlasovanie menovité, hlasujte prosím. Končím hlasovanie, ako už každý hlasoval. Schválený odsek 13, menovite, hlasujte prosím. Ak každý už odhlasoval, hlasovanie končím. Schválený odsek 14 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený odsek 15, pôvodný text, to je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý odsek 17, pôvodný text v troch častiach, to je za prvú časť, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená časť 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená časť 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. Odsek 19. Za, proti, zdržiavajú sa hlasovania, zamietnutá. Odsek 22. V troch častiach všetky tieto časti budú osve, kto hlasoval za prvú časť, Končím hlasovanie. Prvá časť schválená, druhá časť, hlasujte prosím. K druhej časti, končím hlasovanie k druhej časti. Zamietnutá, tretia časť, hlasujte prosím. Pomaly končím hlasovanie k tretej časti. Schválená. Odsak 23, pôvodný text. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Odsek 24, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Odsek 25, kto je za, nie, menovité hlasovanie, hlasujte prosím. Ak každý už odhlasoval, hlasovanie končím. Odsek 25 bol schválený. Odsek 32, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Odsek 33, kto je, je v dvoch častiach. Prvú časť schválená, odsek 2 je menovitým hlasovaním. Hlasujte, prosím. Hlasovanie pomaly končím. Je skončené. Druhá časť schválená. 34 za, proti, kto sa zdržiava a poprosím vás ešte raz, 34, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Odsek 35 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Odsek 35 zamietnutý. 40 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? 40 schválená. 41. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 43 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 56 v dvoch častiach. Za časť 1, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená časť 2 za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 61. v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržiava sa. Schválená časť 2 za? Proti? Zdržiavajú sa. Zamietnutá. 64 v dvoch častiach. To je za prvú časť proti, kto sa zdržiava hlasovania. Asi viacerí sa zdržali, radšej si to overíme elektronicky. Ide o prvú časť 64. Hlasujte, prosím. Ak každý už odhlasoval, hlasovanie pomaly končím. Kon- skončené. Schválená druhá časť. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiavate hlasovania tá istá väčšina, čiže je to schválené 65 za, proti. To sa, zdá sa, že to je tá istá väčšina, čiže je schválené 66 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovanie zamietnutá, 68 za, proti. Kto, toto si overíme. 66 si overíme. Hlasujte, prosím. Elektronicky. Ak každý už hlasoval, Končím hlasovanie. Zamietnutá. 66. Zamietnutá. 68. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Úvodné ustanovenie F v častiach. Kto je za prvú časť proti? Kto sa zdržal hlasovania? Schválená. Časť 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Časť 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá úvodné ostavenie I. Nie, overíme si tretiu časť úvodného ostavenia E. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovanie sa chýli ku koncu. Končím hlasovanie. Trojka bola schválená. Úvodné ustanovenie I v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená časť 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, Zamietnutá časť 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Trojka bola schválená. Úvodné ustanovenie K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie O v dvoch častiach. Kto je za prvú časť, kto je proti nej, kto sa zdržiava hlasovania. Schválená časť 2, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. Úvodné ustanovenie R, kto je za, to si overíme. Druhú časť úvodného ustanovenia O si overíme. Hlasujte prosím k tejto druhej časti. Hlasovanie končím. Zamietnuté. R za proti. To sa zdržiava. Nie, dve skupiny veľké sa zdržiavajú hlasovania. Takže k R elektronicky, nech sa páči, hlasujte prosím. Pomaly hlasovanie. Končím, skončené. Erko schválené. V za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválené. Y za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené, Z v dvoch častiach. Za prvú časť, proti prvej časti, kto sa zdržiava hlasovania k prvej časti schválená, dvojka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá. Úvodné ustanovenie AE v dvoch častiach. To je za prvú časť, za schválená časť 2 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnutá. AG, kto je za? Kto je, overíme si A E. otváram hlasovanie. Ak ste všetci odhlasovali, tak hlasovanie končím. Zamietnutá AG, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá AH za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá AI, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá AK, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá AM, kto je za, v častiach, kto je za prvú časť, za druhú, schválená dvojka a proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá. Úvodne nie, overíme si. A M čas 2. Hlasujte teraz elektronicky, nech sa páči. Odhlasovali ste? Končím hlasovanie. Čas 2 úvodného ustanovenia AM je zamietnutá. Úvodné ustanovenie AO v dvoch častiach. To je za prvú časť? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená 2 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. A X, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá úvodné BA, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá BD, kto je za. Nie, budeme hlasovať elektronicky. Za... Končím hlasovanie. Schválený BE, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, BF za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, Bčko bolo, BF bolo schválené, BL v dvoch častiach, kto je za prvú časť, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená časť 2, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá, úvodné BM za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. Uznesenie takto zmenené Hlasujte elektronicky. Nech sa páči. Ak každý odhlasoval, hlasovanie končím. Prijaté. Teraz prechádzame k poslednej správe. Správa Reintke. Takže rodoradnosť a posilnenie postavne ženy v digitálnom veku, odsek 9, pôvodná, pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, odsek 10, dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, odsek 11, dvoch častiach, prvá časť za, proti, Zdržali sa. Schválené. Druhá časa. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 15 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 17 v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Tretia časť za proti, zdržali sa, schválené. Odsek 19 v šestich častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Tretia časť za, proti. Asi zamietnuté, ale overíme to. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Piatá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. S rovnakou väčšinou. Šiesta časť za, proti, zdržali sa. Tiež schválené. Odsek 22 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválená druhá časť za proti, zdržali sa, schválená. Odsek 25, menovité hlas. Ale prepašte, overíme odsek 22, druhú časť. Môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 25, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 27 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Odsek 28 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválená. Odsek 39 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa odsek 42 v dvoch častiach, prvá časť, alebo, prepačte, 39 overíme, odsek 39 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválená. 42 dvoch častiach prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválená druhá časť za. Proti. Zdržali sa Zameta sa. Overíme 42, druhú časť. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci, otváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 40 je v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené druhá časť za, proti zdržali sa schválená, 53 dvočastia prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, odsek 54 dvočastia prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, odsek 55 dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zameta sa, 56. Alebo overíme odsek 55, druhá časť, môžete elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 56 za. Proti. Zdržali sa. Zam, príjma sa. 57 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa 63 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 65 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 66 menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 67 po častiach prvá časa proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, ustanovenie D, dvočasť, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, úvodné ustanovenie I, dvočasť, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, úvodné ustanovenie T, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Milí kolegovia a kolegyne, predtým, než prejdeme k záverečnému hlasovaniu, dnes to bolo občas trochu neprehľadné, takže prosím, pokiaľ som sa niekedy nesprávne rozhodol, tak e, prosím o porozumenie, ale ťahalo sa to naprieč politickými skupinami. Teraz e, záverečné hlasovanie. Takže menovité hlasovanie príde a ponechajte kartičku v prístroji pred tým, než ukončím hlasovanie, alebo dovtedy, než ukončím hlasovanie. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ešte vlázeš rozprávať? Takže zápisnica tejto schôdze bude predložená parlamentu na schválenie na začiatku budúcej schôdze, pokiaľ nikto nič nenamieta proti rozhodnutiam tak e, budú tieto rozhodnutia posunuté príslušným e, miestam. Týmto plenárne zasadanie prerušujem. Prajem vám príjemnú šťastnú cestu domov.